do 20. tam bude krátka, taká na večeru a potom bude pokračovať rokovanie od 21. 23. Program bol zverejnený na webovej stránke Európskeho parlamentu a želám vám šťastnú cestu domov a dobrú noc.